Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať e, e, poslancom za otázky a dezignovanej pani komisárke za odpovede. Mali sme veľmi e, dlhé, ale náročné ráno, ale zároveň aj veľmi zaujímavé. Ďakujem pekne všetkým za príspevky. Predtým, ako dovzdám slovo dezignovanej pani komisárke za, pre záverečné slovo, Chcel by som, uh, chcel by som vyzvať pána Michele Lebruna, predseda výboru regionov, aby počas troch minút uh, nás pozdravil, uh, pretože máme tu takú dobrú tradíciu v našom výbore. Ďakujem pekne. Merci, merci, madame la présidente. Ďakujem. Ďakujem uh, členom výboru REGI, že nám umožnili sa dnes sme si mohli vymeniť názory. Za náš výbor môžem povedať, pani komisárka, že e, táto oblasť politiky je rozhodujúca, pretože my viete, že územné samozprávy, ktorých, ktoré zastupujeme, sú vlastne e, vykonávateľom viac ako 70 štrukturálnych fondov. Komisia e, tu čoraz viac zohráva úlohu takého spojovníka medzi regionálnymi orgánmi a ďalšími štruktúrami Rád by som zdôraznil niekoľké dôležité body pre výbor regionov. Poprvé, šiesta správa o kohezii ekonomickej, sociálnej a teritoriálnej nám dáva novú teritoriálnu víziu do revidovanej stratégie 2020. Žiadame bielu knihu o, o kohezii, čo nám umožní pokročiť v koheznej politike po roku 2020. Po druhé, tu sa hovorilo o problémoch e, urbánnych. Zdá sa, že bude, nebez, e, bude nevyhnutné vytvoriť bielu knihu pre integrovanú urbánnu agendu, ktorá umožní zakotviť urbánnu dimenziu do všetkých európskych politík. A pokiaľ ide od 2014 až 2020, štruktúrálne e, fondy 350 miliárd, váš budúci mandát, budeme pokračovať s otvorenou cestou, e, ktorú otvoril komisár Hahn a my sme pripravení sa pridať ku konkrétnemu plánu komisie. Čo by ste navrhli s cieľom podporiť čo najlepšiu absorpciu fondov miestnymi samozprávami? Menovite by sme mohli riešiť problém počas e, zasadnutí našeho výboru spolu s, výborom, s parlamentom. Náš výbor e, e, v svojej rezolúcii žiadal e, dať, zapojiť regionálne miestne samozpravy do použitia štrukturálnych fondov. My by sme mali využiť flexibilitu, ktorá je zakomponovaná v pakte stability. Tento problém handicapuje rast a zamestnanosť v regiónoch, ktoré sú najzaostalejšie na záver sme pripravení definovať a realizovať s komisiou, s Európskym parlamentom, stratégiu e, decentralizovanej komunikácie, aby sme občanom vysvetľovali pridanú hodnotu e, Európskej únie. A len kvôli informácii, e, Open Days, ktoré sme mali z výborom Regi, sú príležitosťou výnimočnou v tomto smere pokiaľ ide o susedské krajiny, ktoré sa to hovorilo, výbor regionov udržuje kontakty s, s regiónmi východu a juhu medit- e, e, stredomorskej oblasti. Treba podporovať e, prepojenia s miestnymi samozprávami na prospech rastu a zamestnanosti. Vítam, pani komisárka, vašu ochotu e, pozvať, byť tu určitou veľvyslankyňou miest a regionov. Mohli by ste, môžete, ak budete e, vymenovaná, ak budete komisárkou, rátať s našim výborom regionov vo vašej politike a vo výkone samozrejme princípov, ktorý, ktoré sú nám také drahé. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán Lebron. A teraz by som chcela eh, vyzvať pani Korina Krecu, dezidovnú eh, komisárku, aby sa stručne viedrila a povedala niekoľko slov záverom, nie dlhšie ako 5 minút. Eh, ďakujem veľmi pekne. Budem stručnejšia, pretože viem, že som príliš dlho hovorila predtým, pre e, záverečné poznámky. Som pripravila e, niekoľko e, slov o koheznej politiky, ale už 3 hodiny diskutujeme. Bolo to veľmi zaujímavé, ale teraz sa podelím o niekoľko myšlienok. Pre mňa to bolo z emocionálneho hľadiska veľmi dôležité. Už tu pôsobím 8 rokov. Pri, predtým, ako Rumunsko vstúpilo do Európskej únie, som tu pôsobila ako pozorovateľka a včera som spomenul, ako som prvýkrát prišla do tejto budovy a čo som pocitila, keď som sa stala e, europoslankyňou. A musím povedať, že pre mňa by bolo dnes podstatne e, zložitejšie predstúpiť pred vás e, bez týchto obrovských skúseností, ktoré som získala počas 8 rokov v Európskom parlamente. Niektorí z vás ma už poznajú, zostanem nezmenená. Rada by som zachovala rovnaké vzťahy, ako sme mali predtým. A viem, že pokiaľ ide o tento konkrétny výbor, e, veľmi dobre e, mm, si uvedomím vaše obrovské skúsenosti, veľmi rada sa budem s vami radiť aby sme sa spolu rozhodovali, pretože je to veľmi dôležitá oblasť, asi najdôležitejšia a je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali v záujme občanov a Európy ako celku. Takže ubezpečujem vás, že pokiaľ sa stanem komisárkou, budem bojovať za rovnaké hodnoty, e, e, tak ako sme to robili tu spoločne v Európskom parlamente, budem bojovať za európske hodnoty, dôstojnosť, rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi. Veľmi pekne vám ďakujem a veľmi rada sa budem sem vrácať e, za každým, keď e, e, samozrejme potom, ako sa rozhodnete o mojom osude. Thank you. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Pekne, pani Krecu, ďakujem všetkým poslancom. Predtým, ako ukončím schôdzu, musím povedať, že e, vyhodnocovacia schôdza koordinátorov sa bude e, konať dnes za zatvorenými dverami od jednej do 2 hodiny popoludňa v miestnosti PHS P4B 001. Eh, Vyhlásim túto schôdzu eh, zatvorenú.